Dear colleagues, señoras y señores, please be seated. Posaďte sa prosím, zachovajte ticho, pretože, ako som povedal, máme pred sebou tri dôležité komplexné tematiky, ktoré musíme prejsť, odhlasovať, pozmenujúce návrhy. Bude to zložité a časovo náročné. Preto by som vás poprosil o spoluprácu. Dajte tomu maximum, pretože je to skutočne odborne zložité hlasovanie a pomôžte predsedníctvu, aby prešlo celým postupom náležitým spôsobom a prekonalo prípadné úskalia a pri rátaní, aby sa e, neobjavili chyby, pretože hoci sa uzavreli isté kompromisy, niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré vypadávajú, keď sa nejaký iný kompromisný e, návrh odhlasuje, tam sa môžu ľahko urobiť chyby, preto vás prosím o spoluprácu, kontrolu. Je to zložité, čo nás čaká. A možno to bude najhoršie možné hlasovanie, ktoré sme doteraz mali. Takže predtým, než začneme s hlasovaním, by som, by som vám, by som zagratuloval talianskému kolegovi, ktorý oslavuje 150. výročie zjednotenia Talianska. Taliansko je členskou krajinou EÚ, takže všetkým Talianom blahoželáme k ich výročiu. No? And a last reminder, of course. A poslednou pripomienkou, vaše hlasovacie karty, iste všetci viete, že budeme hlasovať elektronicky a preto by každý mal zabezpečiť, že jeho hlasovacia karta je naozaj správne vsunutá do hlasovacieho zariadenia. Pani Intvald, máte faktickú poznámku? Ďakujem za slovo, pán predseda. Nechcela som to žiadať pred komisárkou, ale mohli by sme dostať od vás nejaké písomné vysvetlenia pravidel zasadania za zatvorenými dverami? Dobre, prediskutujeme si to, pretože sme postupovali podľa bežného postupu rokovania za zatvorenými dverami a iné výbory si e, umožnili prítomnosť zástupcov poslancov na takýchto zasadanie za zatvorenými dverami a mali by sme si prediskutovať na následujúcej schôdke koordinátorov, či asistenti budú môcť byť prítomní. Pani si- Sophie Sintwell pokračuje, že jej neprekážala prítomnosť asistentov, ale všimla, si ľudí, všimla som si ľudí, hovorí, že ktorí tu nemali čo robiť a nemali čo dočinenia s Európskym parlamentom. Neviem prečo tu mohli byť. Mali by sme striktne vytýčiť, kto tu môže byť a kto tu nemôže byť Predseda odpovedá, urobíme to, ale ja pochybujem, že by tu bol býval fyzicky niekto, čo nemá vôbec nič dočinenia s Európskym parlamentom. Takže tak preskúmame to na nasledujúcom stretnutí koordinátorov a zabezpečíme, že keď na budúce bude stretnutie za zatvorenými dverami, bude to za zatvorenými dverami, inak to nemá zmysel. Let's go through the first orientation vote. Prvý orientačný, prvé orientačné hlasovanie sa týka Smernica, ktorá hovorí o práve na informácii, je v trestnom konaní. Spravodajkyňou je pani Birgit Sipel. Začíname kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Áno, pani Flotch, máte faktickú poznámku? Áno, mám. Druhá časť pozmienco navrhu 139 nesúvisí a mala by byť zaradená do hlasovacieho zoznamu, pretože to, čo v ňom je, nie je pokryté ničím iným. Je to kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 2. Ide tu o trestné konanie, právo na informáciu o trestnom konaní? Áno? Je to chyba z vašej strany, že ste to nepredložili? Dobre, tak budeme postupovať ďalej. Kompromisný pozmienci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromisný pozmienci návrh 3. Máme tu niekoľko hlasovaní po častiach. Prvá časť právo na prístup k dôkazom súvisiacim s prípadom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si to. Mne sa zdá, že to bolo zamietnuté, ale bolo to tesné. Overíme si to. Začíname hlasovať elektronicky. Je to hlasovanie po častiach. Hovoríme o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu 3. Je v piatich častiach, dokonca vo viacerých častiach, v šiestich. Hovoríme o trojke. Šesť častí v trojke. Ani pani Sipel? Pani Sipel hovorí, chcem to vyjasniť. O čom hlasujeme? Ak odhlasujeme v častiach, po častiach odhlasujeme za, to znamená, že zostávajú, a ak hlasujeme proti, to znamená, že vypadávajú tieto časti, aby sa to vyjasnilo pre všetkých. Now let's proceed. Split, first split vote. Postupujeme ďalej, hlasovanie po častiach. Ho- overujeme si prvú časť, o ktorej hlasujeme v rámci trojky. Začíname hlasovať elektronicky teraz. Končíme hlasovanie. Máme 28 proti, takže je zamietnutá táto časť. Druhá časť, kto je za ňu? Kto je proti nej? Kto sa zdržal? Táto je zamietnutá, to isté ako predtým. Tretie hlasovanie po častiach, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zdá sa, že zamietnutá. Štvrtá časť, kto je za ňou? proti nej. Kto sa zdržiava, to isté. Zamietnutá. Piata časť. S ústnym pozmenujúcim návrhom ústne predloženým ALDE. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Táto časť je prijatá. Ústne predložený návrh Albrechtom. Kto je zaň? Proti nemu kto sa zdržiava, prijatý. A teraz je všeobecné hlasovanie o treťom, o trojke ako takej. Chcete overovať to hlasovanie ústne predloženého návrhu pánom Olbrechtom? Dobre, ideme to znova overiť. Elektronicky hlasujeme teraz. Končíme hlasovanie. 31 proti 19. Táto časť je prijatá. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 3, tak ako bol pozmenený. Kompromisný pozmeňujúci návrh 3, tak ako bol pozmenený. V takom znení. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Teraz máme pozmeňujúci návrh 55 od pani Latford, oddelené hlasovanie o vete, keď tieto práva sa stanú aplikovateľnými. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí? Nie. Ozývajú sa hlasy? Ak nie, overíme si to elektronicky. Overíme si to. Now the vote is closed. Končíme hlasovanie. Áno, je prijatý, je prijatý, tesne, ale prijatý. Teraz postupujeme k pozmeňujúcemu návrhu 61, oddelené hlasovanie o vete, aplikuje sa národné právo. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Toto je zamietnuté podľa mňa. Pozrime sa o čom ideme hlasovať. Myslím si, že o 75 Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Sú tu mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré v dôsledku toho vypadávajú a to nás privádza k pozmeňujúcemu návrhu číslo 4. Máme tu hlasovanie po častiach. Časť, ktorú žiadala pani Latford, Máme to na hlasovacom zozname, kto je za túto časť. Proti tejto časti. To sa zdržiava hlasovania v tejto veci. Prijatá. Prijatá táto časť. A teraz pozmenie sa návrh 4 v tomto znení pozmenenom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Je štvorka. Teraz prechádzame k 78. Kto je za pozmeňujúci návrh 78? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. Je 78, ale si ju overíme elektronicky. Začíname. 78, pretože 76 vypadla a netreba si ju ani overovať? Tak dobre, tak prechádzame na 79. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. Teraz niektoré vypadávajú. To nás privádza k 13. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je zaň? Proti nemu? Kto sa zdržiava hlasovania je prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromisný návrh číslo 5. Kto je zaň? proti tomuto kompromisu, kto sa zdržal, prijatý. Kompromisný pozmienci návrh číslo 6. Máme tu oddelené hlasovanie k článku 6 3b. Hlasujeme o tomto oddelenom hlasovaní. Kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal? Hlasovania je prijaté toto hlasovanie. Kompromisný Návrh číslo 6 celkovo v tomto znení pozmenenom. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je prijatý. Postupujeme ďalej. Kompromisný návrh 7. Tak, ako bol pozmenený, pretože tu máme orál ústne predložený pozmenujúci návrh pani Latfordovej O to teraz hlasujeme, kto je zaň, kto je proti nemu, kto sa zdržal prijatý. A teraz celá sedmička, ako bola pozmenená, kto je za ňu, proti nej, kto sa zdržal, prijatá. Teraz postupujeme k pozmenujúcemu návrhu 113, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. A 104, predtým to bolo 103, teraz 104. Kto je za, proti, kto sa zdržiava, 104 je tiež zamietnutá, tak ako 103. Myslím si, že je 104 zamietnutá. Overíme si to. 104 si ideme overiť. Hlasujeme elektronicky, začíname hlasovať. Teraz je hlasovanie ukončené. Bolo naozaj, bolo naozaj 104 zamietnutá. Teraz prechádzame na 108. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 111. Kto je za? proti, kto sa zdržiava, zamietnutá, 112 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutá, kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 8, kto je zaň, proti, kto sa zdržiava hlasovanie v tejto veci prijatý. Pozmeňujúce návrh 114, kto je za? proti, kto sa zdržiava, zamietnutý. Kompromisný pozmieci návrh číslo 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava, zamietnutý. A pozmenujúci návrh 23, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 115 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatá. 116. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. Kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. Kompromisný pozmeňujúci návrh 10 hlasovanie po častiach, časť, ktorú navrhla pani Latford. Ide o desiatku. Ide o časť 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. Je mi to ľúto. Pani Latfordová. a hlasovanie ku kompromisnému pozmeňujúcemu návrhu 10, ako bol pozmenený. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Pokračujeme ďalej. Mnohé pozmeňujúce návrhy vypadávajú a to nás privádza k pozmeňujúcemu návrhu 125. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatý opäť vypadávajú. To nás privádza k kompromisnému návrhu číslo 11. Opäť hlasovanie počastia. Hlasujeme za časť pani Latfordovej, kto je za ňu. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijata. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu, ako bol v znení pozmenenom. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Teraz vypadávajú mnohé. 36. Kto je za 36? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá? Nie? Overíme si to. Overujeme 36. Začíname elektronicky hlasovať k 36. Elektronické hlasovanie končí k 36. 28 za prijatý. Ideme ďalej. Vypadávajú 137. Hlasujeme za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Vypadávajú mnohé pozmienice návrhy, až nás to privádza k úvodným ustanoveniam. 26. Kto je za? proti, to sa zdržíva, zamietnutá, 28 za, proti, to sa zdržiava prijatá, pozmienujúce návrh 1, kto je za, proti, zdržiava sa prijatá, 29, kto je za, proti, kto sa zdržiava, Zamietnutá. Kompromisný návrh 12. Najskôr oddelené hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prepašte, bolo to zamietnuté, opravuje sa pán predseda. Nie, nie, bolo to schválené. Mám tu oddelené hlasovanie eh, na žiadosť pani Latford, ona hlasovala proti. Na veľké prekvapenie. Teda ale konečné hlasovanie bolo, že ten návrh bol schválený. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom kompromise 12. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz e, úvodný uh, e, pozmenený návrh 30. Kto je za? Kto je za 30? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 31. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 15, opäť oddelené hlasovanie od pani Latford. Najskôr to oddelené hlasovanie, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Je mi ľúto, pani Latford. A takto pozmenený kompromisný návrh 15, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 33, Teza. je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 35, kto je za, proti, Zdržali sa zamietnuté 36, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 37 po častiach. Najskôr, tak ako predložený návrh 37, kto je za? Proti? Zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté ale preveríme si to, ak si želáte. Podľa mňa to bolo zamietnuté. Mohli by ste, prosím, overiť, hovorí pani z Argentíny, ale neviem, prečo najskôr hlasujeme o návrhu tak, ako bol predložený a až potom o hlasovaní po častiach a nie naopak, ako sa to uvádza v mojom hlasovacom zozname. Hovorí predseda, môj hlasovací zoznam to uvádza presne naopak. To sa stáva mojom hlasovacom zozname je to takto, ako som to povedal. Takže takto budeme postupovať. Najskôr hlasujeme o návrhu 37 bez slov, tak ako sa postupuje. Sú proti tomuto nejaké námietky? Nemohli by sme prosím hlasovať iba o tej formulácii, tak ako sa postupuje? Dobre, takže áno, na to, na to je toto hlasovanie po častiach. Takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu bez slov, tak ako sa postupuje. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. A teraz hlasujeme o návrhu 37, tak ako bol predložený. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme si to. Eurome 37. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Teraz 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 39, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 40, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 41, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. E, pardon, schválené. 3, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 18, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 42, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44, kto je za, proti, zdržali sa. Nevidel som to celkom jasne, takže si to overíme. Overujeme návrh 44. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Mm, socialisti totiž to nedvihli. E, všetky ruky, ktoré mali dvihnúť, tak nebolo jasné, ako to dopadlo. Takže 45, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 46, kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Teraz e, budeme hlasovať elektronicky o celej takto pozmenenej verzii. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. 49 hlasov za, 3 proti. Blahoželáme, pani Sipel. Teraz prejdeme k druhému hlasovaciemu zoznamu. E, je to rovnako dôležitá téma. Prebieha orientačné hlasovanie o správe pána Busutila k Frontexu. Začíname. Bude to trošku komplikované, preto vás žiadam o pochopenie už dopredu. Takže kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 139. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 209. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo zamietnuté.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 Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 212. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 103. V troch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Druhá časť, návrh 103, kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Tretia časť, 103, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 104 bol stiahnutý, teraz 105. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozňovací návrh 4 s ústnym pozňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, overíme. Overujeme 107. OK, we are checking 107. The vote is... Hlasujte, prosím, o návrhu 107. Koniec hlasovania. Návrh bol schválený. Prosím, dvíhajte ruky poriadne, aby som to dobre videl. Teraz 109, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh. Sedem. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 9. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. 110, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh AFED 9, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmňujúci návrh 111, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 112. Dobre, overím vás návrh 111. Hlasujte prosím o návrhu 111. Koniec hlasovania. Bolo to schválené, ale tesne. 112. Kto je za? proti, zdrželi sa, zamietnuté. 113, kto je za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 114, kto je za, proti, zdrželi sa, schválené. 100, na vrch 10, prepačte, kto je za, Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo schválené. Ale dobre, overíme si desiatku. Nebolo to celkom jasné a jednoznačné, takže hlasujte prosím o návrhu 10. Konec hlasovania. Návrh bol schválený. Teraz pozmeňujúci návrh 115. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Sto šestnáct, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 117 Aha, ten bol stiahnutý. Takže sa návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 119. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ale chcete, tak to hovoríme. že overujeme návrh 119. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz 120. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 121. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 12, kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené. 125, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromis 8, kto je za? Proti? Zdrželi sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 14 a 16. Hlasujeme o nich spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 15. Odsek 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 128. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Afet 11, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 15, odsek 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 15, odsek 2a. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 129. Pardon. Opravuje sa pán predseda. Najskôr pozrieme sa vrch 15. Podocek 3. Kto je za? Proti? Združali sa schválené. 129. Kto je za? Proti? Združali sa zamietnuté. 130. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 131, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 132, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 133, kto je za? Proti? Zdržali sa Dobre, takže o tom sa nehlasuje. AFED 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 15, podocek 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 135, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Prepačte, schválené, hovorí pán predseda. 137. To je za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 138. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Kompromis 9, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Niektoré návrhy teraz odpadajú. Až k návrhu 145 sme prešli, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 19 bola stiahnutá. 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. AFED 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa. No, nebolo to celkom jasné, takže si overíme návrh AFE 14. Hlasujte, prosím. AFED 14. The vote is open. Now the vote is closed. Koniec hlasovania. 26 za, 23 proti. Bolo to schválené. Teraz 21, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 146, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 147, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 22, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 148, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. AFED 15, ten odpadá. Teraz návrh 23, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 150, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. AFET 16, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 149, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 151, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 153. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 154 s ústnym pozmeňovacím návrhom pána Lambrinidisa. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. AFET 18, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 156, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 25, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 26 za? Proti? Zdržali sa schválené. 27, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 158 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. AFED 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 160 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ústny pozmeňací návrh e, od skupiny zelených 160, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 162 Dobre, takže overíme si ten ústny pozmeňací návrh od zelených k 160. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 162, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 161, kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené. 163, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté 30, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 166, proti, zdržali sa, schválené 165, kto je za, prepačte, 165 odpadá. Tridsaťdva, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, schválené. 168 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 169 za, proti, zdržali sa schválené. 170, nie, nie, nie, nie, nie, 36 za, proti, zdržali sa schválené. 37 za, proti, zdržali sa schválené. 38 za, proti, zdržali sa schválené 39 za, proti, zdržali sa schválené 40 za, proti, zdržali sa schválené 41 za, proti, zdržali sa schválené 171 za, proti, zdržali sa zamietnuté 173 za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, takže overujeme. Návrh 173. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Bolo to schválené. Teraz 172 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 174, hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmňovací návrh 43, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Prepašte, schválené, opravuje sa pán predseda. 175, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa schválené. 176 za, proti, zdržali sa zamietnuté. AFED 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 177 za, proti, zdržali sa, schválené. 178 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, schválené. 171 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 183 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 140, pardon, návrh 45, to je za, proti, zdržali sa schválené. 184 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 185 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz prejdeme k návrhu 186 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené, ale môžeme si to overiť. Mnohí sa zdržali, ale myslím, že to bolo schválené, takže overujeme si návrh 186. Otváram hlasovanie. Now the vote is closed. Koniec hlasovania. Naozaj to bolo schválené. 187, kto je za? Proti? Držali, Držali sa? sa prijaté, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, 48, 48, prepáčte, 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 188 za, proti, zdržali sa, prijaté. 179 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 50 sa vypúšťa, 191 za, proti, zdržali sa prijaté. kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. Päťdesiat dva, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Sto deväťdesiat pět za vypúšťa pani Cipel? Áno. Vypúšťa sa. Pani Guillaume. Je to tam, alebo sa to vypustilo? Vypúšťa sa. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 196 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 198 za, proti, zdržali sa, prijaté. 199 za, proti, zdržali sa, myslím, že to je zamietnuté. Je to zamietnuté. AFE 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 201 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. AFE 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Videl som, že iba EPP hlasovalo proti, ak sa nemýlim. Môžeme si to skontrolovať. Hlasujme, prosím. 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 200. Tri časti. Dve časti, pardon po častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 202 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 56 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 203 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 204 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 205 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 206 za, 206, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 57, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 207, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 208 za, proti, zdržali sa, prijaté. 58 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Tak si to skontrolujme. Zase som videl iba EPP, ako hlasovali proti, tak si to skontrolujme. 58. Kontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, bolo to prijaté. 210 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 213 za, proti, zdržali sa, prijaté. 216 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 216 pardon, 15, 215. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Dvesto štrnáct. Kto je za? Dvesto štrnáct. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. AFE 28. Nie, pozmeňujúci návrh 60, to je za. Proti. Zdržali sa, príjma sa. 61 za. Proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujme si. 61. Bolo to prijaté. Teraz AFET 229. Kto je za? Proti zdržali sa, príjma sa. 219 za. Proti zdržali sa, príjma sa. 218 za. Proti zdržali sa, prijaté. Teraz sa dostávame k pôvodnému textu kompromisu k článku 14 odsek 2, prvé hlasovanie. Ide tu o kompromis medzi politickými skupinami. Kto je za? Proti? Prijaté. Dvestodvadsaťšesť. Za proti, zdržali sa, zamieta sa. 227 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 31 afet, kto je za, proti, zželi sa, zamieta sa. 228 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 231 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Afe 32 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 232 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 233 za, proti, zdržali sa, prijaté. 234 ústny pozmeňujúci návrh to vypadá, to už bolo prijaté. 235, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 236, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 237, 237, kto je za, proti, zdržali sa, zamietla sa. AFE 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 238 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 239 za, proti, zdržali sa, prijaté. 241 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 200, to bolo stiahnuté, 63 nevypadá. Tak 63, kto je za? Proti zdržali sa, prijaté. Dva, štyri, štyri za. Proti zdržali sa prijaté. 64 za proti, zdržali sa prijaté. 65 za, proti, zdržali sa prijaté. 245 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 246 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 247 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 248 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zržali sa, prijaté. 250 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 251 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. 252 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 254 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 253 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz úvodné ustanovenia, si na číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 73 a 74 sú identické. Tak kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. A FED 1, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to je prijaté kvôli zdržaným, ale musíme si to skontrolovať. Viem, že to je ťažké, ale niekedy tie ruky vôbec nevidím. Nevidím, že zdvíhate ruky, takže sa snažím hľa... E, snažím sa pozerať na koordinátorov a keď tí nezdvihne ruky, tak jednoducho potom vôbec neviem. 70. AFED jednotka. Otváram hlasovanie. Od... Hlasujeme. Končím hlasovanie. zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A f 2 za, AFED 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Viete, ale problém je tu ten, že musíme si to skontrolovať. Hlasujme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 76 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 77 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 78 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 79 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. AFED 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Musíme si to skontrolovať. Myslím, že liberáli teraz hlasovali. Áno, tak to presne je. Takže hlasujeme o AFE 3 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté o jeden hlas. Neviem, či sa niekto pomýlil. A to je hlasovanie a teraz to už platí. si návrh 80 za. 80. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. AFED 4. Skontrolujeme si pozmeňujúci návrh 80. Hlasujeme o 80. -ke. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A FED 4, kto je za? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 83, to je za? Proti? zdržali sa, zamieta sa. 84 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 85 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozme si návrh 2, proti, zdržali sa, príjma sa 86 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozme si návrh 3, to je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. 87. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 88 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 89 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 90 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 92. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 93. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh zo strany zelených. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. A 6. Za proti, zdržali sa, zamieta sa. 95 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 94 za, proti, zdržali sa, zam, pri, prijíma sa. 97 proti, zdržali sa, zamieta sa. 96 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 98 za, proti, zdržali sa, príjma sa. AFED 7 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 99 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 100 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 101 za, proti, zdržali sa, pr- zamieta sa. 102 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz hlásime o návrhu legislatívne, legislatívneho uznesenia. Pozmeňujúci návrh 69. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 70 sa stiahuje, 71 kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz hlasujeme o texte v upravenom znení. Kto je za? Proti? Pardon, budeme hlasovať elektronicky, pretože to je konečné hlasovanie. Takže otváram hlas... Končím hlasovanie. Máme 43 a 7 proti. Takže gratulujem pán Busutil. Áno, pán Busutil. Mohol by som povedať na 30 sekúnd niečo. Pán eh, predseda, chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich skvelú spoluprácu, ale takisto aj za Chcem sa poďakovať poradcom, mojim asistentom a páni, ktoré, pani, ktorá sedí vedľa vás, ktorá robila výbornú prácu. Helen, ďakujeme. Ďakujeme všetkým poradenským tímom. Ešte stále sme sa nedopracovali k úspešnému koncu, takže ešte budeme pokračovať. Ešte budeme hlasovať ďalej. Bude to takisto komplikované. Takže ďakujem za spoluprácu. Ešte stále pokračujeme pretože ešte stále nie sme na konci. Vidím, že pani Holmajerová chce niečo povedať. Nech sa páči. Pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, ja by som sa chcela hneď v úvode poďakovať pani spravodajkyni a u spoluspravodajcov za to, že sme skutočne pri ťažkých bodoch, predovšetkým v ostatných dňoch, dokázali nájsť zhodu. Myslím si, že pokiaľ ide o tému migrácie, je to tak veľmi dôležité, že zo strany parlamentu máme širokú väčšinu. Bohužiaľ, čas nám nevystačil na to, aby sme aj pri ďalších troch alebo štyroch bodoch našli spoločného menovateľa, za stranu EPP by som chcela povedať, že akokoľvek už bude vyzerať výsledok, že skutočne by som bola rada, keby sme k týmto trom bodom sa pokúsili nájsť spoločnú väčšinu, pretože čím väčšia bude väčšina v Európskom parlamente, pokiaľ ide o túto tému, tým lepšie budeme môcť vystupovať aj vo vzťahu k rade a celý tento, celú túto zložku posunúť smerom. Preto, preto by som chcela pre, povedať, že EPP je ochotné mm, nájsť koncenzus a hľadať koncenzus aj k tým bodom, ku ktorým sme ešte zatiaľ nemali rozpravu. Ďakujem pekne za po- vaše poznámky, pani Holmajro, hovorí pán predseda. A ako som už povedal, ideme teraz pokračovať s tretím hlasovaním, ktoré bude dosť ťažké a komplikované. Máme tu pár oznámení, ktoré musím predniesť, čiže žiadam vás o spoluprácu. Musíte si uvedomiť, že už som unavený. Máme tu oznámenia. Poprvé, boli tu isté zmeny v poslednej chvíli, ktoré sme odsúhlasili v posledných hodinách pred hlasovaním, tak povediac. Spravodajca, spravodajkyňa je za 109. Za pozmeňujúci návrh 109 43 vypadáva vtedy, ak 151 a 152 budú prijaté. A po tretie, nasledujúce pozmienujúce návrhy boli stiahnuté. 85, 156, 238, 280 a 272. Ústne predložený pozmejúci návrh bol odprezentovaný po pani Hirš. Týka sa kompromisného návrhu 10, lomeno 38. Pani Wikstrom, máte faktickú poznámku? Áno, iba krátku. Keď prídeme k tomu bodu, keď bude treba hlasovať, vtedy by ste to mohli ohlásiť, lebo to nie je možné, aby si to ľudia teraz poznačili, keď to hovoríte. Mohli by ste to povedať vtedy, keď o tom budeme hlasovať? Ďakujem. Pokúsim sa eh, držať si prehľad o týchto pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vypadnú, tak skúsime začať. Hlasujeme, ako viete, o návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o minimálnych štandardoch ochrany pri medzinárodnej ochrane reportárkou spravodajkyňovej pani Guillaume a začíname. Pozmejúci návrh 5. Za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 81 je jazykový. 81 za. Proti. Kto sa zdržal? prijatý. Pozmejúci návrh číslo 6 a 82 aj 80. Nie, nie, iba 82 a 6 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 84, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovanie? Zamietnutý? 7 za? Proti? Zdržiavajú sa? Prijatý. 85. k Nie, overujeme si. Ah, uh, we're checking on amendment 7. Overujeme si sedmičku. Začíname hlasovať, prosím. Elektronicky končíme s elektronickým hlasovaním. Prijatý. 85 vypadáva, 86 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania prijatý? 87 kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania prijatý? 88 za? Proti? Zdržali sa prijatý. 89 kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 90 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 92 a 93 sú totožné, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Obidva zamietnuté, 94 kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. 8. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 96. Za. Proti. To sa zdržiava. Prijatý. 9. Za Veríme si 96. Začnite prosím hlasovať elektronicky teraz. Teraz hlasovanie končím. 29 za, 19 proti, takže prijatý. Prechádzame na deviatku. Za. Proti. Zdržali sa, prijatý. 97 s ústne predloženým pozmeňujúcim návrhom pani Flotr. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. A pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 98. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Myslím, že je zamietnutý, ale overme si to ešte elektronicky. Prosím, hlasujte za 98 elektronicky teraz. 98 hlasujeme. Teraz končíme. Hlasovanie 22, pro, 22 za, 26 proti, zamietnutý. 99. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí, kompromisný pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava prijatý. 103, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava prijatý, 104 za, proti, zdržavajú sa prijatý. 105, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. Kompromisný. Nie. 106 ešte. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis. Štvorka za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 110 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. 111 za proti, zdržovali sa zamietnutí. Ja myslím, že zamietnutí. Videl som skupiny, ale dobre, samozrejme, ak si prajete, začíname hlasovať elektronicky k 111 teraz. Elektrické hlasovanie končí a teraz je prijatý. Aj o 110 chcete elektronicky overovať, co hlasovať? Tak si overme aj 110. -ku. Ideme dozadu krok k 110. -ke. 110 hlasujeme elektronicky. Teraz Končíme s elektronickým hlasovaním k 110. Tento je zamietnutý. Takže ten je v poriadku. Prechádzame na 112. Za. Proti. Tu sa zdržal. Prijatý. 113. Za. Proti. Tu sa zdržal. Prijatý. 114 za, proti, sa zdržiava hlasovania prijatý? Myslím, že prijatý. Nie, overíme. Zamietnutý? Tak, overujeme. Začíname elektronicky hlasovať. A prosím vás, aby ste dvíhali ruky poriadne, lebo sa to nedá zrátať. 114. Elektronicky hlasujeme teraz. Hlasovanie končím a je to prijaté. Teraz 13. Za. Proti. Držali sa prešla. 13. 115. Kto je za ňu? Za, proti. Zdržali sa. 115 prešla. 116. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatá. 117 za. Proti. Zdržali sa. Prijata. Petnáctka a 118 sú totožné. Kto je za ne? Proti ním zdržali sa prijaté. 16 a 119 a 120 sú totožné. Kto je za ne? proti ním, kto sa zdržal hlasovania, sú prijaté. 121. Kto je za? 121. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Kompromisný pozmienujúci návrh 5 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Pozmienujúci návrh 123, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 125, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný pozmeňujúci návrh 6, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. 127, kto je za? Kto je za? 127 proti. Tu sa zdržal prijatý. Ja myslím, že je prijatý. Liberáli a EPP hlasovali rovnako? Nie. Je prijatý. Overíme si aj tak. Dobre, overujeme si. Prosím, hlasujte elektronicky k 129. Nie. Ozývaj sa vykrikli z pléna. 128. Prepačte, ospravedlňujem sa Ospravedlní sa predseda. Hlasujeme za 128. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Je prijatá. 129. Kto je za ňu? Proti. Zdržal sa. Tá je zamietnutá. 130. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. 131. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. 132 za. Proti? Zdržali sa hlasovania zamietnutá? Nie, prepačte, máte pravdu. Prijatá, prijatá. Prijatá. 133. Za. Proti. sa zdržal prijatá? 19. Za. Proti. Zdržali sa prijatá. 134 za. Proti. Zdržali sa prijata. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 20. je prijatá. 21. a 135. sú totožné. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 136 a 100. Kto je za ňou? proti, zdržali sa prijatá. 137, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava prijatá. Kompromisný návrh 7, kto je za, proti, zdržiava sa prijatá. 140, kto je za, proti, kto sa zdržiava zamietnutá. 23 za, proti, zdržiava sa, prijatá. 141, kto je za? Proti, kto sa zdržiava, prijatá. Zamietnutá? Overíme si to. Elektronicky prosím, hlasujte k 141 teraz. Hlasujeme. Končím hlasovanie k 141 je zamietnutá. Teraz 142 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 143 za, proti, zdržali sa, prijatá. 144 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 145 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá, 146 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá, 147 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá, 148 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá, 149, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 150, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá, 151 za, proti, kto sa zdržal prijatá. Kompromisný pozmeňujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 152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 S až 178 pokračujeme. Na strane 10 je 178 v hlasovacom zozname za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 179 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 180 za, proti, zdržali sa, prijatá. 26 za, proti, Držali sa prijatá. 181 za. Proti. Zdržali sa zamietnutá. 182 za. Proti. Zdržali sa zamietnutá. 183 za. Proti. Zdržali sa prijatá. 184 za proti, zdržali sa prijatá. 27. Overíme si 184, či nie? 184, nie? Neoverujeme. Overujeme? Overujeme. Začíname prosím elektronicky hlasovať o 184. Teraz. Teraz končím hlasovanie o 184. 184 bola zamietnutá. Teraz hlasujeme o 27 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 185 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 186, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava? Prijatá. 187. To je za. To je proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 188. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. 28 a 189 sú totožné. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Obe sú prijaté. Teraz 191 to je za ňu? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. 192 za. Proti. Zdržiava sa. Prijatá. Deviatka. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Hlasovania. Prijatá. Pozmienci návrh 196. Kto je za? Proti. To sa zdržiava prijatá? 199. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava prijatá? 200. Kto je za? Proti? Zdržiava sa? Prijatá. 201. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava prijatá? 29. Kto je za? proti, kto sa zdržiava, prijatá. 202, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava, zamietnutá. 203 za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 30 za. Proti. Zdržiava sa niekto hlasovania. Prijatá. 204. Nie. Nie, o 30. Teraz sme práve hlasovali, ozývajú sa hlasy z pléna. Predsa len 204, hlasujeme o 204 za, proti, kto sa zdržal, prijatá. A teraz 205 a 206, ktoré sú identické, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 207, dobre, tak overíme si, ak chcete, predchádzajúci. Overujeme návrh 205 a 206 spoločne. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 207. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 208. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 209 za proti, zdržali sa, schválené. 210 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, zamietnuté, ak myslíte. Overujeme elektronicky. Návrh 210. Bolo to zamietnuté. Ale ide o to, že nedvíhate poriadne ruky. Tiež to nebolo časovo celkom zladené. Teraz 211, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 212 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 213, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 214 za, proti, zdržali sa zamietnuté 31 za, proti, zdržali sa schválené 215 za, proti, zdržali sa zamietnuté 216 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, tak ak chcete, hlasujme. 32 e, bolo to schválené. Dvesto sedemnásť za proti. Zamietnuté. 208. proti, držali sa schválené. 219 za. Bolo schválené 220, prepáčte, za. Proti, zdržali sa. Zametnuté, ak sa nemýlim. 221 za. Proti, zdržali sa. Zametnuté. 222 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 223 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 224 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 33 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 225 za proti, zdržali sa zamietnuté. 34 stiahnutá. 226 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 227. Dobre, dobre. Vrátime sa k 226. Overujeme návrh 226. We're checking. Now closed. 28 against 23. Dobre, 28 hlasov za, 23 proti, bolo to schválené. 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 229 za, Proti? Zdržali sa. Schválené. 230 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 231 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 232 za. Proti? zdržali sa, schválené. 233 za, Myslím, že to bolo schválené, hovorí pán predseda. Takže 233 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 234 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 235 za, proti, zdržali sa schválené 230, pardon, 35 za, proti, zdržali sa schválené 236 za, pro, za, proti, zdržali sa zamietnuté 237 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 238 to bolo stiahnuté, 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, Aha, takže 239. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Tridsať sedem za, proti, zdržali sa, schválené. 241 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa. Ešte raz. Poďme, poďme. Tritaďa osem za. proti, zdržali sa, schválené. 240 ten bol stiahnutý. 242 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 243 za, proti, zdržali sa, schválené. 244. Aha, ten odpadá. 243. Overujeme si návrh 243. Elektronicky. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Bolo to schválené. Dvestoštyridsaťštyri, ak sa nemýlim, odpadá. Tým pádom prejdeme k návrhom 249 a 250 spoločne o týchto dvoch návrhoch. To je za? Proti? 249 a 250 hlasujeme o nich spoločne. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 43 odpadá, 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 253 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 255 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 256, to bol stiahnutý. 46 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 47 a 257 sú rovnaké. Hlasujeme o nich spoločne za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 259 za proti, zdržali sa zamietnuté. 258 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 260 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 261 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 262 za, Proti zdržali sa zamietnuté 263 za. Proti zdržali sa zamietnuté 264 za. Proti zdržali sa zamietnuté 48 za. proti, zdržali sa schválené. 265 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 266 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 10 za, proti, pán predseda, hovorí pani Hirš, tak ako ste už uviedli, malý moment, tak ako ste už uviedli, je tu ústny pozmeňovací návrh k tomu kompromisu 10. E, došlo k skutočne závažnej chybe v preklade v nemeckej verzii. E, teraz sme sa so skupinou socialistov, zelenými a EPP dohodli, že v názve bude koncept Európsky koncept bezpečnej tretej krajiny, nebude to európsky koncept, iba koncept, potom ďalší odsek nemá žiadny zmysel. E, Teraz z druhého odseku bude prvý odsek. Vloží sa tam bod F, ratifikoval a dodržiava ustanovenia Ženevského dohovoru bez nejakých zemepisných obmedzení Okrem toho sa tam dodá, že má platnosť azylový postup, ktorý definuje legislatíva a tým sa automaticky posúva to číslovanie dozadu. To je však iba také technické pokračovanie. Ďakujeme pekne, pani Hirš, za toto vysvetlenie ústneho pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol práve predložený ku kompromisu 10 na základe článku 38. Dúfam, že všetci ste pozorne počúvali, aká bude táto zmena ešte predtým, ako budeme hlasovať o kompromise 10. Pani Holmajer, ja by som rada dodala, že to hlasovanie, ktoré sme práve urobili k článku 33, e, by sa tiež e, dalo pokryť e, týmto kompromisom 10, takže sme nemuseli ani hlasovať o tom pretože sa to vzťahuje na kompromis 10. Súhlasíte, pani Hirš? Dobre, takže budeme hlasovať kompromis 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. To znamená, že mnoho pozmeňovacích návrhov teraz odpadá a prejdeme k návrhu 271. To je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ak sa nemýlim. 272, ten bol stiahnuté. 273 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 274, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 51 za. Kto je za? Za 51. Proti? Zdržali sa a bolo to schválené. Ak sa nemýlim, bolo to schválené, hovorí pán predseda. Ale ak chcete, tak si to overíme. Isté, že všetci sme už unavení. Ale ak nebudeme všetci poriadne dvíchať ruky, tak to bude ešte horšie. Čiže hlasujeme o návrhu 51. Hlasujte, prosím. Now closed. Konec hlasovania 28 za 22 proti. 52 za. Proti. Zdržali sa schválené. 275 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 276 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 279 za, proti, zdržali sa zamietnuté 277 za, proti, zdržali sa zamietnuté 278 za, proti, zdržali sa zamietnuté 53 za, proti, zdržali sa, schválené. 280, ten bol stiahnutý, 281 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 282 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 283 za, proti, zdržali sa, schválené. 284 za, proti, zdržali sa, schválené. 285 za, proti, zdržali sa, schválené. 286 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenia. 54 za, proti, zdržali sa, schválené. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 58 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. sa návrh 60, eh, pardon, 2. sa návrh 2, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa schválené. 64 za, proti, zdržali sa schválené. 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, pardon, 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, schválené. 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené 76 za, proti, zdržali sa. Prepačte, ale nevidel som dosť rúk. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz Návrh 4 a 78 sú úplne rovnaké. Hlasujeme o nich spoločne. Kto je za? Proti? Zdrža... Zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené. Teraz 79. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o celom tomto pozmenenom texte. Aha, vynechali sme dva pozmeňovacie návrhy. Ospravedlňujem sa. Prepačte, musíme sa vrátiť na stranu 17 dva pozmeňovacie návrhy na strane 17. Hlasujeme spoločne o návrhu 251 a 252. Sú to rovnaké návrhy. Hlasujeme, kto je za. Proti? je to schválené. A teraz pozmeňovací návrh 44 na strane 17. Je to posledný návrh na tejto strane. Hlasujeme o návrhu 44, kto je za. Alebo to bola 43, ktorú sme vynechali? Dobre, tak 43. Ak 403 odpadá, tak potom 44. I've been told that it was not voted. Okay, then I put it inside. I mean, every, every, everyone, everybody, even the technical services can make a mistake, but I've been... Isté, že každý je omylný, ale hovoria mi, že 44 sme vynechali. Dobre, takže sme to urobili všetko tak, ako sme mali. Teraz hlasujeme o takto pozmenenej verzii tohto textu. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Now the vote is closed. And it's been passed. Koniec hlasovania. 28 za, 22 proti. Blahoželáme spravodajkyni. Thank you for the patience. Mrs. Latford, just excuse me. Yeah, Final second, Mrs. Speaking, Latford. Just speaking as someone who actually... Hovorím za ľudí, ktorí nie sú veľmi trpezliví. Mohli by koordinátori skontrolovať hlasovanie? Dve hodiny tu hlasujeme a ja si uvedomujem, že je to zložité hlasovanie a že to sa zasahuje aj do iných správ, kompromisov, do, o ktorých sa pani Sipel dohodla s koordinátormi, ale možno to nie je možné hlasovať individuálne, ale keby sa to mohlo skontrolovať a overiť. aby bol väčší rozsah pre kompromisné návrhy? Ja neviem. Dve a pol hodiny iba hlasovať, neviem, či to je rozumné. Ja s vami cítim, pani Latfordová, trpezlivosť nikdy, nikdy nebola mojou úcnosťou. A po druhé, robím maximum, aby som urýchlil hlasovanie, ale vystriham vás, že niekedy musíme mať dočinenia so zdlhavými postupmi a vtedy všetci musíme spolupracovať. A výbor LIBE je postavený na takom základe, že takmer vždy je naše hlasovanie veľmi zložité. Je to oveľa dlhšie hlasovanie ako hlasovanie v akýchkoľvek iných výboroch. Neviem, ako by sme to mohli ešte viacej zrýchliť a zlepšiť prácu koordinátorov a europoslancov výboru LIBE pri hlasovaní. Pán Morales, vážený pán predseda, to hlasovanie bolo dobre. Aj bolo dobre riadené. Ďakujeme vám za vašu spoluprácu, hovorí predseda. Uvidíme sa na budúce. Stretieme sa znovu o tretej po obede. Po obede.